nie e, za právne účinné. E, písomné e, prehlásenie 61 z 2015 k darovaniu nepredaných ešte dobrých potravín charitatívnym organizáciám. Tento návrh predložil kolega Hugo a ostatní kolegovia. Tento návrh získal 388 podpisov a tým pádom väčšinu poslancov parlamentu. E, v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku e, toto vyhlásenie spolu s menami signatárov bude zverejnené v zápisnici z dnešného rokovania a zaslané adresátom.